once again, once again, once again, yeah. Yeah, yeah, yeah. Uh, ladies and gentlemen, please take a seat. Dámy a páni, zaujímite svoje miesta, začneme za niekoľko minút, vlastne nie, za jednu minútu. Kolejnym punktem porządku dziennego jest sprawozdanie Rady Europejskiej i oświadczenie Komisji. Ďalší bod programu je správa Európskej rady a vyhlásenie komisie k e, výsledkom Európskej rady 29. a 30. oktobra 2009 vrátane mandátu a právomocí predsedu Európskej rady a vysokého predstaviteľa pre zahraničnú bezpečnostnú politiku Eh, podpredsedu komisie, ako aj štruktúry novej komisie. Som eh, ďačný, že pani, pán premiér Reinfeld je tu dnes prítomný a takisto pán predseda komisie, takže nech sa páči, máte slovo, pán Reinfeld. Thank you, Ďakujem pekne, pán predseda, stení poslanci. Je to pre mňa veľká čest, že môžem byť opäť tu medzi vami a povedať vám správu o tom, o, teda o výsledkoch veľmi zložitého a náročného rokovania Európskej rady. Dovolte, aby som vysvetlil situáciu predvečer Európskej rady.